So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, kolegovia a kolegyne, pokračujeme v našom zasadnutí. Teraz ideme e, sa pustiť do bodu 13. Posledný bod je to prezentácia štúdie o protekcionizme a medzinárodnej diplomácie. Je to spoločné zasadnutie s výborom pre medzinárodný obchod, takže vítam aj kolegov z výboru INTA, predovšetkým nášho predsedu pána Langeho. Takže tá štúdia bola vyžiadaná zo strany AFED INTA minulý júl a nemusím teda zdôrazňovať tie vývin situácie za ostatné mesiace. Takisto som bol informovaný, že náš expert musel aktualizovať text opakovane na to, aby tam boli obsiahnuté najnovšie udalosti. Chcel by som teraz privítať našich experta, pani Kamalu Davar ktorá sa špecializuje v medzinárodnom obchodnom práve, verejnom obstarávaní a ďalších oblastiach. Takže stručné informácie PhD nám dostala z medzinárodného práva v Ženeve a takisto aj master v práve na univerzite v Amsterdame, takisto má MSC eh, z Londýnskej univerzity pre ekonómiu a teraz nebudem už to ďalej preťahovať a dostane slovo pani Davar. Poprosím vás, máte zhruba 15 minút a potom budeme mať ešte priestor pre diskusiu. Ďakujem pekne za to, že ste prišli z Amsterdamu medzi nás. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa, že som medzi vami a takisto sa teším, že som mohla pripraviť túto správu. V súčasnosti vlastne vidíme nestabilitu v oblasti medzinárodných otázok a bolo skutočne dobré, že sme mohli postupovať systematicky. Takže také hlavné posolstvo celej správy je, že sú to veľké výzvy, pokiaľ ide o konsenzus po druhej svetovej vojne. A toto je vlastne to, čo aj viacerí z nás si mysleli, keď hovoríme o otázke bezpečnosti. A takisto sa zdá, že zabúdajú ľudia to, prečo bola vybudovaná Európska únia, že a teraz nemyslím, a zabúda sa teda na možnosť obchodu, ale aj na to, že tu máme mier. Takže toto je obsiahnuté v jednotlivých kapitolách. Ešte ďalšia téma, ktorá tu je to, že obchodná politika bola vlastne pohltená zahraničnou politikou. Takže prejdem teraz takto v stručnosti cez tieto správy. Áno, mali sme tu jednu kapitolu na Dahovskom kole ohľadne VTO potom sa budeme venovať správaniu Spojených, Spojených štátov. Takisto tu budeme mať spomenuté Spojené kráľovstvo a Brexit. Potom aj to, ako Európska únia chce posilniť globalizáciu. Smerom dopredu a posledná kapitola sa týka Číny a hrozby Číny, predtým, než by sme tu mali nejaké geopolitické závery. Takže v stručnosti prejdem teraz cez tie kapitoly a dúfam, že budeme mať stimulujúcu diskusiu Multilateralizmus a obchod svetová VTO je pravdepodobne najsilnejšou organizáciou, kde sa e, uplatňujú záväzné mechanizmy na riešenie sporov. Avšak čo sa udialo v rámci Dauhavského dohovoru, je tu určité zastavenie alebo slepá cesta medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, pretože rozvojové, rozvi, e, rozvojové krajiny majú pocit, že, si, že môžu mať podporu zo strany rozvinutých krajín v oblasti poľnohospodárstva. Toto je taká slepá ulica od toho dáhovského procesu z roku 2001. Treba povedať, že odvtedy tu máme veľkú mieru internacionalizmu, sú tu hrozby terorizmu, takisto aj dobrá vôľa tu bola prezentovaná na dáhovskom procese, ktorá, ktorá už potom nepokračovala. A pokiaľ ide o postupy, inštitucionálne mechanizmy, te poukazujú na to, že ideme dopredu vo všetkých otázkach, ale nepo, neriešime subsektoriálne otázky a potrebujeme koncenzus. Viete si predstaviť, že s rozhodnutiami na, založenými na koncenze a jednoducho práve preto sa od roku 2001 nič neudialo a preto ľudia momentálne spochybňujú to, čo vlastne robí VTO. A jeden z tých problémov je, že legislatívna ruka VTO momentálne bola zastavená, justičná ruka VTO bola bola v podstate obvinená z toho, že tu dochádza k justičnému aktivizmu a toto je znepokojujúce pre také strany ako napríklad Spojené štáty americké, keď hovoríme o nominácii a ustanovaní ľudí do jednotlivých orgánov, tak v podstate US vetuje všetko všetky tieto nominácie. Takže čo tu máme? Máme tu troch členov, ktorí boli ne, nevymenovaní a takisto je to plné prekážok ak nebudeme mať takýto grémium, tak jednoducho treba potom riešiť tie problémy takým zrýchleným spôsobom a jednotlivé strany budú využívať mechanizmy obchodu a obrany, alebo jednoducho budú riešiť spory mimo VT. To znamená, máme problém s Spojenými štátmi americkými, že robí takéto obštrukcie, takže Spojené, Spojené štáty ťahli podporu pre VTO de facto a toto viedlo k tomu, že ostatní členovia musia využívať iné fóra a čo sa teraz robí, vidíme, že sú to mega megaregióny ako napríklad G7 alebo G20, takisto podkopáva úlohu VTO. To znamená, že čo sa deje, je to, že sa podkopáva VTO takýmto spôsobom paršálnym. Avšak členské krajiny majú aj problém, pokiaľ ide o mandát, ale to nie je až také nebezpečné ako to, že prestalo USA podporovať VTO. A pokiaľ ide o úlohu Spojených štátov, Spojené štáty boli vodcovské v tejto oblasti posledných 50, 15 rokov. To je z historického hľadiska dosť dôležitá vec. A treba povedať, že po druhej svetovej vojne sme mali studenú vojnu. Spojené štáty potrebovali medzinárodné spoločenstvo, potrebovali ali- alianciu na to, aby sa posilnili voči Sovietskému zväzu. Po 89. už to nebolo potrebné, pretože Sovietský zväz padol a Spojené štáty vlastne teraz hegemónom, eh, vodcom, pokiaľ ide o hospodárskú a vojenskú moc. A pod Donaldom Trumpom vidíme, že jednoducho môžu ignorovať medzinárodné spoločenstvo a môžu stiahnuť podporu voči takýmto medzinárodným architektúram bez toho, aby to im spôsobilo nejaké problémy. Takže stiahli túto svoju podporu a teraz tu máme také narušenia. Spojené štáty iba narušia koalície alebo vytváranie koalícií, ktoré by mohli ohroziť hegemonské postavenie USA. Tá disrupcia skutočne funguje, aj to vidíme. Vidíme to v tom, že veľa krajín skutočne nevedia, Viaceré krajiny nevedia, aké sú ambície Spojených štátov amerických, okrem teda toho, že zdôrazňujú prvé miesto Spojených štátov amerických. A Spojené štáty sa stiahli z viacerých bilaterálnych a regionálnych rokovaní, tak teraz tu máme bilaterálne dohody s Mexikom, vyčlenenie, vyčlenenie Číny, Spojené štáty sa stiahli z TTP a toto vedie k určitému mocenskému váku a toto je najviac viditeľné v regióne Azijsko-Tichomornom. Ticho a vidíme, akú úlohu zohráva Čína. Vedie to k destabilizácii regionu, pretože Čína je novým hráčom na medzinárodnej scéne a toto sa sa znepokojuje ostatné štáty, ako napríklad Japonsko v tomto regióne. Takže to, že sa Spojené štáty stiahli z VTO a uprednostňujú politiku Amerika na prvom mieste, to všetko vedie k destabilizácii a toto by mohlo byť možno aj všetko to, o čom momentálne je tá zahraničná politika USA, teda o destabilizácii pohľad Spojeného kráľovstva. Ďalšia hrozba národného nacionalizmu, dalo by sa povedať, že je to určitý odpor proti globalizácii, pretože veľa ľudí, veľa ľuďom sa nepáčila globalizácia, ale toto bolo umocnené, populiz, alebo populizmus bol umocnený hlasovaním o Brexite. Politici mohli takto očierňovať EÚ a globalizáciu, vo viacerých oblastiach v Spojenom kráľovstve. E, a možno to bolo iba zlyhanie politiky domácej. Sú tu problémy s ubytovaním a to vôbec nesúvisí s Európskou úniou. To znamená určité zlyhanie vodcovstva v Spojenom kráľovstve máme. Takže hlasovanie Brexitu bolo šokom pre všetkých aj voči aj pre tých, ktorí hlasovali za Brexit. A situácia momentálne je taká, že tu máme určité červené čare, ktoré budú určovať úlohu Británie mimo Európskej únie. To znamená, migrácia a suverenita, to sú tie kľúčové červené línie. To prináša viacelé alternatívy. Jedna z, ne- z negatívnych alternatív je, že ak sa stiahneme z vzťahu s Európskou úniou, tak sú tu viaceré možnosti, ktoré napríklad nie sú otvorené. Napríklad nie je otvorený ten model EEA alebo EFTA model so Schengenom, takisto nie je otvorený. Takže čo vlastne Spojené kráľovstvo chce? Môže mať možno colnú, môžeme mať colnú úniu pre tovar iba, ale ako vidíme, že napríklad v prípade Turecka to nefungovalo. Naše hospodárstvo je momentálne založené na digitálnych otázkach nie je to tovar, s ktorým sa obchoduje, tak neviem, či takáto únia by bola zaujímavá pre ktorúkoľvek zo zúčastnených strán. A samozrejme potom sa takisto hovorí aj o tom, že tu je tá možnosť VTO pre Spojené kráľovstvo, to znamená, že vlastne znovu objavujú koleso, takže ja si myslím, že viacerí politici sú proti tejto myšlienke a z toho dôvodu, že poukazujú na to, že vlastne clá zaznamenajú veľké disrupcie na úrovni medzinárodného obchodu. Avšak Zdá sa, že toto bude pravdepodobne jedna z tých možností, ktoré budú otvorené pre nás, ak tu stále budú tie červené línie ohľadne migrácie a nebudeme akceptovať rozhodnutia Súdneho dvoru Európskej únie. Takže tu máme skutočne veľký problém, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo ohľadne toho nedostatku vízie pre budúcnosť a nedostatku riešení. Je to skutočne smutný stav vedenia krajiny v Spojenom kráľovstve. Teraz tá vízia EÚ EU má určitý problém, pretože externe potrebujeme globalizu, potrebujeme regionálne obchodné zmluvy, potrebujeme rast, ktorý sa deje za hranicami EU, to znamená, musíme investovať, potrebujeme mať dobrý obchod v službách, vytvárať medzinárodné prepojenia, premostenia, avšak z interného hľadiska toto sklamanie, ktoré vidíme v Spojenom kráľovstve a v Spojených štátoch amerických, tu takisto vnímam, to znamená, Európska únia musí riešiť tieto dva, dve odlišné dynamiky a takisto aj Brexit e, z hospodárskeho hľadiska je nedostatkom, ale takisto dochádza k pre, presunu moci a takisto aj Spojené štáty v takomto duchu treba vnímať. Spojené, Európska únia bude musieť čeliť rekonfigurácii. Možno odchod Európsk, Spojeného kráľovstva povedie k centralizovanej politike v rámci Európskej únie bez toho bloku e, politikov z Spojeného kráľovstva. Avšak Európska únia stále príde teda o tie príspevky a sme v tej správe poukázali na to, čo sa deje s dynamikou hlasovania v Európskej únie po tom, čo odíde Spojené kráľovstvo. A Európska únia teda chce podporovať globalizáciu a prinášať nové vízie a to, ako globalizácia môže pomôcť ľuďom. Aby sa opäť e, fungovalo v rámci bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Ale je to ťažké, pretože bežní ľudia e, neboli svedkami toho, že by im globalizácia nejak výrazne pomohla. A máme v Európe aj e, Európsky fond pre globalizáciu, ale sú ľudia, ktorí vždy strácajú a tento fond pre kompenzáciu dôsledkov globalizácie nebol dostatočne využívaný a v podstate Veľká Británia z neho ani nečerpala nikdy. Takže nedostatok komunikácie ohľadne toho, čo Európska únia poskytuje bežnému občanovi, tak to bolo nedostatočné a ani sa to nejak dostatočne neujalo. Ale tým pádom vlastne sa aj podkopáva schopnosť Európskej únie vyjednať si e, silné alebo výhodné podmienky v medzinárodných dohodách. Príkladmi napríklad TTIP. Ďalšia kapitola sa týka Číny. Čína je zaujímavá, pretože sa pretransformovala úplne zázračne za, posledných, e, za niekoľko posledných desaťročí. A, a Áno, dochádza ale zo zostraničení k porušovaniu niektorých e, princípov medzinárodného obchodu a vieme, že Čína e, má vlastne svoju vlastnú cestu, socializmus s čínskou tvárou. A takže keď hovoríme o tom, že Čína je hrozbou pre USA, faktom je, že Čína má dosť vnútorných problémov, veľké rozdiely v rámci sociálnej situácie Takže na jednej strane chce Čína investovať aj u susedov a buduje si svoje vonkajšie vzťahy, ale vieme aj e, z oznamení iných krajín, napríklad e, z Indonézie, že je problém aj z hľadiska udržateľnosti investícií, aj z hľadiska otázok životného prostredia. Takže politika a jeden, jedno pásmo, jedna cesta. Aj v tom je e, problém. Aj napriek obetiam, ktoré prinášajú, predsa len to bude mať dopad e, na vedenie alebo pre vedenie Číny. Takže konanie Číny ohrozuje geopolitickú situáciu v regióne nakoniec a keď teraz USA ustúpili troška do úzadia, tak sa to Čína snaží využiť a vyplniť to vákuum. Obracia sa viac na EU a teraz už EU sa pokladá za člena rodiny. Ale tu ide o iný typ investícií. A sú tu potom otázky, do akej miery e, bude prispievať čínska vláda nejakými dotáciami. A toto je nakoniec aj hrozba pre integráciu EÚ. Povedzme, keď niektorí východní členovia EÚ budú vidieť, že e, budú mať lepšie šance investovať e, v Číne než e, v EÚ, tak to môže, byť, môže to mať negatívne dopady na EÚ. Takže zdá sa, že tri roky po tej veľkej eufórii, že skončila studená vojna a ľudia si mysleli, že zvíťazila liberálna demokracia a že to je model, ktorý je lepší než tie ostatné a všetky ich porazil. Ale fakt je, že to tak <laughs> nie je. A sú tu vnútorné aj vonkajšie tlaky. A na záver ešte... Mm, teda, ak dovolte, približme sa k záveru mojej prezentácie a môžeme to rozvieť e, ešte v diskusii, ak si budete želať. Ale keď hovoríme o protekcionizme a kedy dochádza k obchodným vojnám. Z časti je to generačná záležitosť, ale niekedy aj zlyhávanie vlád pri tom, ako e, poskytujú informácie svojej e, populácii. Hľadiska toho, že e, prečo, čo, ako funguje z hľadiska obchodu a hospodárstva. A práve aj veľmi hlasný, hlasné volanie ekonomických nacionalistov v súčasnosti to počuť a to je tiež dosť negatívne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za veľmi kvalitnú, kvalitný popis situácie a teraz je na nás, aby sme si zadefinovali tie dôsledky. Ďakujem ešte raz za váš pohľad na vec. Slovo má pán Pancieri. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dve jednoduché otázky, pokiaľ ide o to, o čom ste hovorili vo svojej prezentácii pred našim výborom. Poprvé, teda otázka spočíva v tom, to, čo tu máme pred sebou, z hľadiska požiadaviek vyplniť určitý, určité vákuum. A počuť ma, prosím? Počuť, čo hovorím? Pýta sa rečník. Je na anglič- angličtine na kanáli číslo 2. Máte už naladený kanál číslo 2, prosím, počujete angličtinu? Tak, pred chvíľou ste povedali niečo v súvislosti s Čínou, čo znamenalo, že na svetovom trhu po USA ostalo určité vákuum. Zdá sa, že Európa by teda mala mať šancu ujať sa tej prominentnej úlohy na svetovom trhu. Čiže otázka bude nasledovná potrebujeme túto rolu splniť úplne technicky aj fyzicky? Na, proste napchať sa do toho priestoru? Alebo ide o to, že by sme mali do e, procesu medzinárodných obchodných vzťahov vniesť e, viacej tej civilizovanosti. A čiže to, že USA troška ustúpili, to asi povedie k určitým dôsledkom. Možno je tu riziko, že vlastne tá nová kvalita by tu získala priestor. A v našom výbore sme už o tom diskutovali aj v minulosti. Teda napríklad aj teraz, pred chvíľou s novým našim veľvyslancom v Číne. Pokiaľ je o otázku obchodnú, a investičnú politiku. Hovorí sa tam napríklad aj o zaberaní pôdy a o problémoch s pracovnou silou, teda s pracovným trhom. Ako vidíte vy tento konflikt? Máme len e, dve minúty ako rečnícky čas, prosím, lebo ináč to nestihneme. Pán Rubik má slovo. Ja ďakujem veľmi pekne za toto štúdiu. Je e, veľmi zaujímavá pre nás v parlamente. Ide o to, ako vidíte úlohu parlamentnej konferencie. Pred mnohými rokmi e, sme založili parlamentnú konferenciu Európsky parlament spolu s Medzinárodnou organizáciou poslancov v Ženeve. V Buenos Aires sa uskutočnila konferencia, kde sa stretlo, stretli stovky poslancov celého sveta. Myslíte, že ďalší rozvoj v hľadiska demokraticky politického zmysla by pomohol posilniť pochopenie ekonomických otázok a čo myslíte, ako EÚ by mohla lepšie podporiť eh, VTO a ako to vyzerá s prácou v Európe, čo je ohrozené, ak eh, Európa bude postupovať protekcionisticky, čo samozrejme nechceme, hovorí predseda Helmut Scholz. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež eh, ďakujem veľmi za túto štúdiu. Tá je veľmi podnetná a mám otázku, neabstrahujete v tej štúdii od samotných eh, ekonomických procesov a stratégií, ktoré potom politickí aktéry samozrejme sa obratia proti ním, ale musia hrať nájsť eh, východisko globalizovaného hospodárstva a otázka teda znie, či protekcionizmus, ktorý podporuje Trump, nie je to len iná forma pokusu o politickú moc a presne toho silnejšieho na to, aby závažné dopady a rozvoj protivných síl, rozvoj hospodárstva zmrčiť a vytvoriť nové podmienky. A to aj sa dalo, on blokoval po krajinu po krajine prechádzať. Myslím, že ešte iné krajiny by trebalo uh, spomenúť. Otázka je, čo musí robiť diplomácia teraz na to, aby hovorilo o týchto rozdieloch a aby sa obnovili produktívne potom vzťahy aby to malo potom existujúce medzinárodné organizácie ako možné e, grémia a štruktúry, kde sa nachádzajú riešenia. Ďakujem pekne. Arne Líc. Ďakujem veľmi pekne za vašu štúdiu a informáciu o Číne predovšetkým. Myslím, že k nám hovorila budúca A za EU. Hovorili ste o 16 plus 1, okrem iného. Chcel by som sa opýtať e, niečo v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou a podnikaním. Viem, že keď beží nejaká konferencia na túto tému, to je obvykle Číňa nie je zastúpená, ale čo poviete o Afrike, afrických štátoch, ale aj o Európe v tejto súvislosti? Keď som sa rozprával s E, inštitúciou, ktorá sa zaberá vnútornou bezpečnosťou, napríklad v Nemecku, že teda vplyv alebo aktivity Číny v tomto smere sú veľmi vysoké. Takže okrem toho by som tu mal ešte otázku k Číne a týka sa to obchodu, napríklad e, solárny priemysel a obnoviteľné zdroje energie, e, týka sa to hlavne východného Nemecka v súvislosti s Čínou je tam priestor pre obchod, pravda, ale všeobecná otázka, či trvá udržateľné e, ciele sú teda, ak, majú v tomto úlohu, alebo sme úplne nezávislí v tomto zmysle o e, hľadiska energetiky, alebo čoraz viac teda Čína začína sa presadzovať v tejto oblasti aj v súvislosti s veternou energiou, ako by sme mali postupovať z hľadiska ďalšieho ekonomického rozvoja vo svete. Ďalej, ďalší rečník. Uh, thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Je tu ozaj mnoho vecí, ktoré ste nespomenuli. Nehovorili ste o účinku uh, európskeho protekcionizmu v polnohospodárstve. A aj v súvislosti s kolom rokovaní v Dohe. Nespomínali ste úlohu amerického dolára ako rezervnej meny, že vlastne majú kontrolu nad bankovým systémom. Hovorili ste, že USA hlasovali proti dohode TTIP, ale aj Európsky parlament hlasoval proti TTIP, proti dohode TTIP. A pritom sa tomu venovalo mnoho času. Spomínali ste, že v rámci EÚ dochádza k nízkemu rastu. A problém je, že sú tu je nízky rast, vysoké dane, ekonomika má malú výkonnosť žinikov Nemecka. A to ste vlastne asi na nie spomínali vôbec. Nehovorili ste e, obrovský hospodársky prebytok, alebo rozpočtový prebytok Nemecka. Pokiaľ ide o Čínu, tak Čína má prebytok e, na úrovni 375 miliard dolárov voči USA, 176 miliard eur voči EÚ. A to ste vôbec nespomínali. A nie, takže je to udržateľné alebo nie je to udržateľné, čiže pri týchto otázkach by sa tomu mala venovať pozornosť. A okrem toho, e, Čína nehorazným spôsobom kradne duševné vlastníctvo. A pokiaľ ide o Brexit, e, povedali ste zaujímavú vec, že je, je rovnaká imigrácia v Taliansku ako v Británii. Ale Taliani nie sú veľmi nadšení týmto. Ale si myslím, že toto, e, táto, to, čo ste nám ponúkli, je vlastne slová práca na úrovni e, študenta bakalárskej úrovne. Takže asi toľko. Ďalšia rečnička zo Španielska. E, mne sa práve páčila táto správa a poukazuje na všetky základné aspekty, ktoré sa týkajú nového e, hospodárskeho usporiadania sveta. A určite e, dalo by sa ísť hĺbšie v jednotlivých aspektoch, ale Rada by som sa spýtala to, na toto. Nechýba, povedzme, aspekt e, tej diagnostiky. Čiže takto to poviem. Čo by ste pokladali za optimálnu stratégiu pre EÚ pri snahe dosiahnuť, e, aby znova v rámci tohoto nového usporiadania sveta, aby mala Európska únia e, lepšiu a pevnejšiu pozíciu aj voči USA, aj voči Číne. Takže, aká by mala byť teda optimálna stratégia pre EÚ? To bolo poprvé. Po druhé, štúdia poukazuje na to, že neexistujú alternatíva nie alternatívu no, proti tomu, keď USA odídu z VTO. Takže v podstate všetko, že by záviselo od toho, že teda takto sa využíva tá moc, ktorú majú USA. Ale určite existujú nejaké alternatívy na medzinárodnej úrovni. Čiže ako by sme mali pristupovať k tieto, týmto otázkam? A určite USA sú veľmi dôležité, ale mm, myslím, že veľa ovplyvňuje samotná osobnosť prezidenta Trumpa. A ďalšia otázka. Ako aspekt, ako je ovplyvnený ten projekt spolupráce s Čínou z hľadiska postoja a vývoja EÚ? Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Sošnierc. Takže hm, toto, táto správa teber akoby obvinenie, ale pritom Európska únia reguluje, čo sa dá a dotuje, čo sa dá. A potom tu vzniká dojem, že ťažko nájsť nejaký zmysluplný spôsob, ako sa dohodnúť s Európskou úniou. A navyše, Európska únia ideologizuje úplne všetko, každá, každú zmluvu, ktorú zatvára. A od svojich partnerov chce, aby dodržiavali často absurdné pravidlá, ako napríklad rovnoprávnosť mužov a žien, čo znamená privilegovanie žien podľa mňa a privilegovanie osôb so sexuálnymi problémami. A tí, tieto veci nemajú čo robiť v bežnom obchode. A potom prídu Číňania a spýtajú sa, čo sa u vás dá kúpiť, čo vám môžeme predať. A my tu v podstate ľuďom hovoríme, ako si majú vo svojej vlastnej krajine riešiť veci. A to sú naozaj nezmysly. A ten tzv. voľný obchod takto e, podmienujú e, ideologickými kritériami a diktatúrou EÚ. Najviac sa to prejavuje v polnohospodárstve, ktoré v podstate sa tu už rieši tak ako v Sovjetskom zväze a pre chudobné krajiny je nemožné obchodovať a v podstate nemajú čím iným obchodovať. Čiže bude lepšie, keď dostanú chudobní a budeme im posielať milióny dolárov, aby sme ich chránili a pritom tieto milióny len utratia skorumpovaní vládcovia. Ďakujem. Aj keď dokonca aj niektorí vedci hovoria o tom, že Čína tiež prichádza s ideologickými prvkami vo svojej stratégii. Ale pán Šulce má slova. Áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že predstavu o svete nemôžeme mať príliš jednoduchú, keď eh, budeme politiku, ale ja teraz nadviažem na štúdiu, ktorú pokladám za fascinujúcu. Prečítal som si ju detálne, no ale otázka zvedenie na protekcionizmus, áno alebo nie. A to podľa mňa ako politická stratégia je veľmi obmedzené, pretože vy ste poukázali USA ako hegemoniálnu moci Ja myslím, že práve na ústupe a to je ten problém, ktorý momentálne máme. A povenovi časa, povenové obdobie bola, bolo budované pomocou USA a každý hegemoniálny poriadok e, je vybudovaný na tom, že Čína štátov súhlasí, pretože z toho majú, e, majú výhody a túto úlohu USA už nemôže plniť a používa, prinútená používa niektoré prostriedky. Čína ešte nie je hegemonou mocou, ale už sa to chystá posledný snem komunistickej strany Číny jasne ukázal, že poprvé v roku 2049 chcú byť najsilnejším a ekonomicky a politicky. A majú stratégiu, ako to dosiahnuť. a spája rôzne prvky, tá hodvábna cesta nie je vecou, do ktorých musia ich nútiť. Práve naopak. A ak to tak bude, tak máme pred sebou veľmi dlhú krízu, ktorá bude priniesť množstvo problémov, ale je tu si od EÚ, ale viac ako to, čo teraz tak bezmocne robí, my sa snažíme príjmať jednu obchodnú dohodu za druhou a myslíme si, že tým vyriešime problémy. To sa nepodarí, ja myslím, že potrebujeme geopoliticky úplne iný prístup. No a, a politiku musíme a, e, samostatnejšie a sebavedomejšie realizovať a nie len v tieni USA. Ďakujem. Ďakujem pekne. A možno ja sa spýtam ešte jednu vec. Pokiaľ o najnovší vývoj po stretnutí pána Junckera s pánom Trumpom, či toto je v súlade s tým, čo vo svojej štúdii hovoríte, že potrebujeme viac medzinárodných spolupráce, týka sa to otázky slabosti a vôbec situácie EÚ. Ako hodnotíte tento aspekt? Alebo tú malú dohodu tých veľkých mužov. Takže máte 7 minút na odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prvá otázka sa týkala e, Číny a mocenského vákua, tom, ako EÚ môže budovať udržateľnú budúcnosť na základe rastu kvality, a nie na úkor iných vecí. Ja myslím, že EÚ má samozrejme vlastnú agendu, čo sa týka udržateľnosti, ale to chcú aj občania EÚ, súhraní životné prostredie a prácu. No, si počúvali kampaň na zastavenie TTIP a českej spoločnosti, ako sa dalo. No a ak sa bude investovať do EÚ, tak chcú treba kontrolovať podstatu a pôvod tých investícií. Ja nemám nejaké veľké riešenia, nemôžem vám povedať, čo to má Európa robiť, ale to sú malé veličky v tej mm, stene alebo budove, ktorú buduje EÚ. No a Takže ja si myslím, že sú, existujú užitočné návrhy. Dôležité je, aby to bolo koherentne koordinované, aby ľudia videli, že toto je vízia EÚ a tak toto bude pokračovať. Ako som povedal, EÚ má problém, pretože externá a interná dynamika v zájomnom konflikte sú rôzne a EÚ má projekt euro a čo to po druhej svetovej vojne a potrebe, aby členské štáty medzi sebou nebojovali. Ja som myslím, že integrácia má veľký význam. Aj štáty sú silnejšie, keď sú integrované. Suverenita je silnejšia, že lepšie chrániť svojich občanov pri riešení globálnych problémov ako klimatické zmeny. Napríklad máme Parísku dohodu bez USA, to rozpadáva, takže potrebujeme integráciu a chceme rozhodovanie doma. Druhá otázka. Na téme? Parlamentná konferencia a o tom, či je to užitočný mechanizmus. Ja myslím, že Európska únia musí veď to, čo verí, na čom bola vybudovaná, ak začne teraz meniť drastické zmeny, tak to len prispieje k destabilizácii. A neexistuje žiadny nejaký hlavný plán. Keď sa môžeme niečo poučiť z Brexitu, tak to ani to nemalo plán. To bola len reakcia. A teraz vidíme následky, nevieme stále presne. Pôjde Veľká Británia, má to vplyv na dôveru podnikov, spotrebiteľské správanie a tak ďalej. Takže je potrebné vedieť a povedať ľuďom, kam smerujete. Či je tento model príliš abstraktný. Ako viete, ja som obchodná právnička, takže keď sa objavili prvé správy a návrhy, tak problém bol, že to nebolo dostatočne zahranično politické, takže že, že sa nehovorím o inštitúte netrhového hospodárstva, proxy cien a ďalších eh, vecí, ktoré súvisia s čínskou, čínskou menou. ja mám jasný mandát, eh, aby toto bolo o diplomácii aj o obchode. na to, aby som to urobila niektorých vecí, to nemôže byť. No, stratégia EÚ, že krajina je politickou uh, no, jeden z veľkých problémov je teraz, že uh, politika nepoužíva uh, jasné ekonomické dôkazy. No a ekonomiky sa rozpadajú a máme tu veľké politické prehlásenia. No a spotrebitelia cítia, keď je životná úroveň klesa. Takže pekné tieto veľké prejavenia o suverenite a kontrole hraníc, ale nie vždy to funguje tak, ako by malo. A jedna vec, tu som si myslel, že ľudia zabudli, je preta rokovaniami z Dauhy bolo jeden záväzok. To znamená, že e, niečo sa vzdám, niečo získam. Niečo sa vzdám v službách a, získam v potom zabudol na to, že on teraz si vyberá niečo z jedného veľkého kolektívneho záväzku a on teraz sa vyberá z niektoré dynamiky a povedá, e, že e, tu zaostávame, tu má EU, takže zabudne na to, ako sa prijala táto dohoda Eh, bol to konsenzus. No a to je ďalšia vec, na ktorú ľudia za, zabudajú. Rokovania to nie je jeden sektor, ale sú to všetky sektory, alebo mnohé sektory. 16 plus 1 Čína, počítačová bezpečnosť. Ja myslím, že Čech sa meniať pre zahraničné investície Číny. Ja pracujem v Afrike a v iných častiach sveta za pre Afganistan. Af- Afganistane hovoria, že my nechceme v Afganistane čínske investície, ale v Afrike tiež. Tá časť o tom, no a ľudia vedia, že sú to neudržateľné investície, vedia, že Čína má oveľa väčší časový rámec ako krátkodobé demokracie. Oni rozmýšľajú v zmysle 100 rokov, 150 rokov a myslím, že Západ rozmýšľa v týchto, týchto v tomto kontexte. No a ja myslím, je dôležité, aby boli tu tie štandardy, normy, o ktorých niektorí kritici hovoria, že toto je Európska únia vnúti ideologické štandardy zvyšku sveta. To sú rovnaké štandardy a normy, ktoré chránili krajiny pred neudržateľnými investíciami, ničím životného prostredia, porušovania ľudských práv. To sú tie štandardy, ktoré sú potrebné. že toto očakávame my u nás a nikto to nemôže, nikto to nemôže porušovať, či sú Číňania alebo Američania. A ja myslím, že v Afrike v každom prípade sa to menia. Uh, sú postoje k čínskym investíciám. Otázka je, či už je, je neskoro. Takže EU. No a medzinárodná architektúra po druhej svetovej vojne z VTO bola založená na pravidlách a, a, a to nebolo založené na diplomatických, diplomatických diplomatického dialogu založeného na uh, sile. A myslím, že sa k tomuto vraciame eh, naspäť. A to na úkor práv občanov vedieť o tom, čo sa deje. A je to tiež na úkor stability a dobrého podnikateľského prostredia. Takže áno, bez USA je tu prázdne miesto eh, v všetkých dohodách komplexné TPP o partnerstvách bez USA, len ten objem je zdecimovaný, ale faktom ostáva, že je ešte stále veľmi veľa dôvodov na to, aby systém založený na pravidlách je prospešný pre všetkých a sú potrebné nejaké ad hoc reakcie. A myslím, že máte právo, pravdu. Trumpov charakter, jedna z najmenej predpovedateľných vecí, nevieme, či na svojich obľúbencov, nepriateľov, nevieme, ako sa to zmení a ja skutočne neviem, aký má plán. Okrem toho, že on rád oslabuje establishment a stabilnú architektúru. Myslí, že to je v najlepšom záujme Ameriky a čas ukáže, či to tak je alebo nie, ale myslím, že existujú dôkazy, ktoré ukazujú, že to nebude fungovať z dlhodobého hľadiska. No, EU musí obchodovať podľa vlastných pravidel. My sme nemali problémy v rámci Dauhy, ale to, ak by každý mal rovnakú agendu, ale EÚ má záujem o vysvetlenie toho, čo chcú občania. Môže tam byť gender LGBT, je to reakcia na to, čo občania chcú a nové otázky, ktoré boli predložené. No a preto musíme dať alebo uznať EÚ, že chce mať nejakú víziu. Takže ja nehovorím, že EU je dokonalá. Ja som z krajiny, ktorá vystupuje z EU ale nemyslím si, že EU valcuje ľudí. Myslím, že je tu problém s polnohospodárstvom, to si myslí každý, ale to, to je lobby v rámci EÚ, to, to je lobby členských štátov a nedá sa to zvaliť všetko len na jedno miesto. Je to reakcie spoločnosti a to je e, znechutenie z globalizácie a také, ako prerozdeliť zisky z obchodu, zaistiť, aby nerovnosti sa neprehlbovali a treba tiež povedala, čo chcú občania. Zdá sa, že občania chcú, aby v dohodách boli, boli doložky o životnom prostredí, ochrany práce. Takže, takže sme v kľúčovom období transformácie, neexistujú nejaké veľké riešenia. Vieme z histórie, že protekcionizmus a clá z dlhodobého hľadiska nefungujú. Vieme, eh, eh, že životné prostredie globálnou otázkou, migrácia tiež. A nesmieme zabúdať na to, eh, že národné štáty, spájanie suverenity, ich posilňuje tie národné štáty. Takže ďakujem pekne, ďakujem všetkým, ktorí pripravili toto zasadnutie. Bob Dylan napísal známu pieseň, že časy sa menia a myslím, že to platí aj dnes. A hovorí sa tej, tejto piesni, senátori, kongresmeni, zobudte sa, nestajte na chodbe, ale začnite konať. A to stále platí tiež. Ďakujem pekne, ďakujem za spolupredsedníctvo tohto zasadnutia a všetkým želám ešte príjemný a pekný večer.